Zápisnice z 31. mája 1. júna sú k dispozícii. Má niekto pripomienky k týmto zápisniciam? Tak ich budeme považovať za schválené. Na základe